aby to bol nástroj e, solidarity EÚ e s e, prepustenými pracovníkmi. Ďakujeme, pán komisár. K tomuto bodu je teda rozprava ukončená. Hlasovanie sa uskutoční zajtra 12.30. Podľa programu nasleduje teraz správa pána Lechnera, prepojenie obchodných registrov. Dávam slovo spravodajcovi na 4 minúty. Ďakujem. Pani predsednička, milé kolegyňa a kolegovia aké dôležité obchodné registre sú, alebo v, ne, v Rakúsku tomu hovoríme e, firemné knihy, ukazuje e, to, e, že sa touto problematikou zaoberáme už od roku 68. V roku 2003 došlo k podstatnej zmene a e, to tým, že bola predpísaná e, elektronická registrácia týchto obchodných e, registrov. Tieto registre sú samozrejme spravované v jednotlivých krajinách to znamená, zohľadňuje sa to, čo je dôležité pre e, tú ktorú krajinu a e, tak skoro sa v tomto ohľade nič ani nezmení. Čo sa týka e, prístupu k týmto obchodných registrom, tam je potrebné ešte veľa zmeniť. Problematika pozostáva z dvoch komplexov. Jeden komplex je prístup pre občanov v tom najširšom slova zmysle, E, či je to už e, daňový poradca, notár alebo zamestnanec. E, táto situácia prístupu do obchodného registra by sa mala zlepšiť. Ďalším bodom je zlepšenie interoperability obchodných registrov. Týka sa to predovšetkým takých prípadov, keď napríklad E, podnik má e, sídlo v jednom štáte a pobočku e, svojej firmy v druhom štáte. Niekedy je potrebné pomerne dosť potrebujeme dosť veľa času, ak chceme získať prístup na údaje pobočky tejto firmy. Takýmto spôsobom by sa ušetrili samozrejme aj náklady. Chcem poukázať len na niektoré body. Informácie z obchodných registrov nie sú vždy porovnateľné s ostatnými prístupnými informáciami. Existuje, majú určitú e, právnu výpoveď a táto právna výpoveď e, o informáciách v obchodnom registri je v jednotlivých štátoch odlišná, na čo je potrebné upozorniť. Rovnako e, platí že e, by bolo dobre zjednodušiť e, štandardné e, formáty. Takisto by bolo potrebné zlepšiť jazyk, to znamená, záznamy by sa mali uskutočniť vo viacerých jazykoch. K tomu existujú už viaceré iniciatívy. Chcem spomenúť len EBR, iniciatívu pre Európsky obchodný register je potrebné však e, tieto snahy e, prehlbiť. Zatiaľ sa e, všetky snahy uskutočňujú na dobrovoľnej bázi a niektoré zložky sú v stave preskúmania. Ja ani parlament nemá možnosť uskutočnenia technickej expertízy. To nie je naša úloha. Myslím si však, že v rámci tejto iniciatívy je E, potrebné situáciu zlepšiť. To je názor aj mojich kolegov a to sa dá dosiahnuť jedine vtedy, ak všetci e, zúčastnení sa budú e, na týchto iniciatívach podielať, ak sa budú podieľať e, dobrovoľne. Pokiaľ to bude fungovať, nebudeme potrebovať e, žiadnu e, zákonodárnu predlohu, pokiaľ ten projekt bude technicky dostatočne vyzretý. Chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom a poradným výborom, Pevne verím, že sa tento projekt stretne so súhlasom a podporou. Ďakujem a teraz sa dostávame opäť e, ku Catch the Eye na 5 minút. Pani Rojtová, nech sa páči ako prvá. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem kolegovia. E, obchodné registre nie sú prepojené a to je podľa mňa zlyhanie koordinačnej úlohy komisie. Už tri roky členské krajiny majú predsa povinnosť viesť obchodné registre v elektronicky 19 štátov, vrátane poslednej novej krajiny Českej republiky, zdieľajú údaje v rámci projektu Európskeho obchodného registra, ale kvalita a výpovedná hodnota dát je rozdielna. Nie je dobre stanovená právna zodpovednosť o pravdivosti údajov a neexistujú e, celoštátne či regionálne e, rozdelenie. A žiadam komisiu, aby tomu venovala pozornosť aby tiež zostávajúcim 8 krajinám, kde okrem Portugalska sú len nové krajiny, aby teda týmto krajinám finančne pomohla. Cezhraničná dostupnosť registrov je e, dôležitá nielen pre e, spotrebiteľov obchodných partnerov, ale aj na posilnenie právnej istoty a transparentnosti verejných objednávok. Ďakujem. Nein, eigentlich nicht Frau Tikau. Frau Regner? Pani Regner alebo pani Tikau, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcela by som sa v prvom rade e, poďakovať za dobrú spoluprácu s pánom spravodajcom Lechnerom. Veľmi praktické kompromisy, ktoré sme dosiahli veľmi stručne poviem k tým bodom, ktoré sú dôležité pre našu skupinu. Poprvé, záväzná účasť všetkých členských krajín, krajín, ako sa už uviedlo. Po druhé, aby bol jeden verejný prístup cez jednu, jeden verejný oficiálny portál prístupu. Po tretie, E, je aspekt ochrany spotrebiteľa, teda aby informácie boli aktuálne a spolahlivé a tu treba myslieť aj na spotrebiteľov v tom zmysle, že aký je právny dopad, aby boli informovaní o právnych dopadoch. Ten systém by mal byť aj e, vykonávateľný, užívateľský, priateľský a to, ako technicky to poriešime, to závisí od komisie. A teraz má slovo pani Tikau. Mulțumesc, doamnă președintă. E Ďakujem, pani predsednička. Nuž, v Európe s 27 členskými krajinami to vyzerá tak, že 80 e, podnikov sú malé a stredné podniky a preto ich prepojenie e, prostredníctvom registrov je dôležitým prvkom spoločného trhu. Tie podniky, ktoré sú v registroch, by mali byť teda v spoločnom e, súbežnom e, registri, ktorý bude prístupný z celej Európy. Všetko musí byť k dispozícii. Momentálne to vyzerá tak, že databázy a tie vyhľadávače sú rozdielne a sú k tomu pritom projekty. Napríklad e, je tu ten projekt obchodnej interoperability v Európe, Ide tiež o e, účasť na informačných systémoch, ale musia byť predsa zapojené do toho všetky členské krajiny. Viac ako 150 miliónov eur by sa dalo ušetriť tým, že tieto údaje e, zozbierame. Môžeme usporiť ešte oveľa viac, ak toto všetko pojednáme elektronicky. Ďakujem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

pre hospodárske subjekty na obnovu dôvery a uľahčenie prístupu malých a stredných podnikov k jednotnému trhu. Chcem poďakovať pánovi Lechnerovi a jeho výboru k tejto správe. Naše názory sa zbližujú. Najneskôr v roku 2011 komisia predloží legislatívne návrhy, ktoré určite zohľadňa vaše závery. Finančná a hospodárska kríza e, poukázala na dôležitosť transparentnosti na finančných trhoch, ale aj nad ramec týchto trhov. Na to, aby občan mal dôveru, tak musí mať prístup k oficiálnym informáciám dôveryhodným a aktuálnym o tom, o tom, o tom a tom e, podniku. A obchodné registry tu zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, pretože obsahujú informácie o o spoločnostiach a sprístupňujú ich verejnosti. Pritom, ak by sme e, uľačili prístup v členských krajinách alebo členskej krajiny, kde je e, nahlásený podnik, tak potom sú tu ešte e, jazykové ťažkosti, prekážky, ak je žiadosť podaná z inej členskej krajiny. Takže prepojený obchodný register by poskytoval dodatočné informácie o malých a stredných podnikov pre spotrebiteľov a pracovníkov, ktorých potrebujeme. Teraz niekoľko úvah vzťah k tomu, čo píše pán Lechner vo svojej správe. Vy tu hovoríte o dodatočnom administratívnom bremene, ktoré by mohlo vyplynúť z prepojenia eh, registrov, ale ja už teraz eh, môžem povedať, že nechceme eh, žiadne priame alebo nepriame dodatočné náklady pre podniky a taktiež súhlasím s vami, že by mala byť povinná účasť všetkých členských krajín na tomto mechanizme spolupráci. Takýto mechanizmus bude mať zmysel iba ak ho podporujú všetky členské krajiny. A čo sa týka spolupráce v kontexte pravidelnej aktualizácie e, aj zahraničných pobočiek, tu komisia chce e, navrhnúť e, legislatívny mechanizmus E, na ktorom by sa taktiež museli členské krajiny e, podielať. Je to určite chybajúce ohnívko vnútorného trhu. Vy taktiež hovoríte o tom, že musí byť jednotné e, kontaktné miesto pre prístup k informáciám. My chceme, aby bolo možné uľahčiť prístup k národným registrom administratívy, národné správy iných členských krajín, malé a stredné podniky musia mať prístup k tejto službe bez prekážok. A opäť e, v záujme prístupnosti e, chceme e, poskytovať informácie vo všetkých členských krajinách, v jazykoch všetkých členských krajín. A to je bezpodmienečná podmienka na to, aby sa vnútorný trh priblížil občanom. Okrem toho, tí, ktorí využívajú registre, musia jasne vedieť o, o dopade e, rôznych národných informácií v týchto registroch, pretože sú tu veľké rozdiely od krajiny ku krajine. Čo sa týka kvality údajov, tu je zjavné, že informácie, ktoré sa poskytujú v rámci prepojenia, musia byť spolahlivé, aktualizované a taktiež ľahko prístupné. Je to e, silný odkaz z vašej strany, ale e, my sme ho naozaj si pozorne vypočuli a chcem vás taktiež ubezpečiť, že akákoľvek iniciatíva komisie bude ochraňovať údaje či už osob, osobnej alebo obchodnej povahy. Dámy a páni, e, správa pána Lechnera naozaj svedčí o angažovanosti parlamentu v tejto veci, teda e, prepojenia národných registrov pre záujme e, spotrebiteľov, podnikov, ale aj pracovníkov. Posilní to vnútorný trh, to teší komisiu a my nedočkavo čakáme na schválenie tejto správy na plenárnej schôdzi. Ďakujem